Guillermo Fariñas is... Guillermo Fariñas je nezávislým novinárom a politickým disidentom. Bol ochotný obetovať a riskovať svoje vlastné zdravie a svoj vlastný život ako spôsob tlaku na to, aby dosiahol zmenu na Kube. E, využil spôsob hľadovania na to, aby kritizoval nedostatok e, slobody vyjadrovania sa na Kube a tým je nádejou pre ostatných, ktorí bojujú za demokraciu, za ľudské práva na Kube. Dúfam, že mu odovzdám osobne túto sakarovú cenu v Štrasburgu e, v decembri. Bol by to skutočne výnimočný moment pre Európsky parlament aj pre všetkých kubánskych väzňov svedomia. Úprimne dúfam, že spoločne s Gileromom Fareňasom a ostatnými kubanskými e, laureátmi z roku 2005, dámy v bielom, Damas de Blanco, e, budú tiež e, schopní prevziať si osobne Sacharovú cenu osobne. Rád by som uviedol, vážni kolegovia, že všetci kandidáti boli vynikajúci z hľadiska nášho postoja voči ľudským právam a tiež boja za dosahovanie a dodržiavanie ľudských práv na celom svete. E, mohli by sme udeliť túto cenu všetkým z nich, ale museli sme si vybrať jedného. Nemali sme inú možnosť. Rád by som zdôraznil, že máme mnoho výťazov na celom svete a podporujeme všetkých z nich. Opäť e, to musíme zopakovať. Ďakujem. Zdravím vás, vážení kolegovia. Faktická poznámka. Pani Farže. Pani predsedajúca, e, faktická poznámka. Podmienky, za ktorých e, sa rozhodlo o Sakrovovej cene tento rok, sú škandalózne, e, pretože politické rozhodnutia mali väčšiu váhu ako skutoční obhajcovia ľudských práv. A to sa už udialo po tretí krát, odkedy udelujeme Sacharovú cenu. Ja som prvá, ktorá hovorí a vystupuje proti spôsobu, akým spôsobom sa ohrozujú ľudské práva na Kube. Ja som vždy bojovala za dodržovanie ľudských práv ale teraz už po tretíkrát e, za posledných e, zhruba 20 rokov udelujeme e, túto Zacharovú cenu Kubáncom. Myslím si, že to je už priveľa. Vysielame politický signál a myslím si, že to podkopáva prestíž Sacharovovej ceny a preto by som rada požiadala, aby sme Sacharovú cenu neudelovali na konferencie predsedov, ale aby o tom rozhodovali všetci europoslanci, nie len samotná konferencia predsedov. Dopočula som sa, že sa o tom diskutovalo veľmi podrobne na konferencii predsedov o tomto procese udeľovania.